République tunisienne. Prezident Tuniskej republiky prichádza. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Vážené dámy a páni, kolegyne a kolegovia. Dovolte, aby som privítal pána Masgukiho, prezidenta Tuniskej republiky. Srdečne vás vítame, pán prezident. Vážený pán prezident, v čase, keď ste prišli k nám. Smúti vaša krajina nad eh, Šokry Belajdom, vedúcim frontu, eh, ktorý bol dnes ráno strašným spôsobom zavraždený. Odsudzujeme tento atentát veľmi dôrazne. Vieme, že tuniské orgány spravia všetko v prospech toho, aby postavili zodpovedné osoby pred súd. Takéto zločiny nesmú ostať nepotrestaní. Chcem vyjadriť slova sústrasti rodine, ako aj celej krajine. Chcem apelovať na všetkých obyvateľov Tunisu, aby sa zastali demokracie, aby duch jednoty, ktorý viedol k oslobodeniu krajiny, aby tento duch žil ďalej. Vážený pán prezident, vo vašej osobnosti, vašu osobnosť, ako aj občanov vašej krajiny vítame e, otvoreným náručím pred dvomi rokmi padol jeden z najkrutejších režimov. Vašou prítomnosťou v tejto snemovni nám dávate šancu pripomenúť si obyvateľov Tunisu, ktorí zaplatili za dôstojnosť a pokoj svojim životom. Vítame vás v tomto meste, ktorý ako exilant, ako lekár 15 rokov tu v Transburgu, v tu Štrasburgu sa, ste sa venovali svojim pacientom, zasadzovali ste sa za ľudské práva. Pán prezident mi počas prijatia porozprával, že ako občan Štrásburgu mala možnosť sledovať stavbu starého ako aj nového parlamentu, teda nového parlamentu v tejto ulici. Teda pre, to, pre mňa je to akýsi moment emócií, pretože ja ako ten, čo žil v exile a žil eh, kde eh, v budove, ktorá bola symbolom E, demokracie. Pán prezident mi povedal, že je to pre neho obrovský emotívny okamih. Pán prezident, aj pre nás sú to emócie, teda v tom zmysle, že máme možnosť vás privítať v tejto snemovni. Váš ľud e, sa pustil cestou demokracie. Táto cesta je trnistá a bolestivá. Ale ja som tak ako predtým plne presvedčený o tom, že pre vašu krajinu nie je cesty späť, ale je to iba jedna možnosť sledovať túto cestu demokracie aj ďalej. V decembri som bol vašim hosťom v Tunise, bol som vo vašej krajine poprvýkrát a musím priznať, že som bol očarený. Netušil som, ako je to v krajine, ktorá prechádza prechodným obdobím. A musím vám povedať, odvaha a tá dobrá nálada, to odhodlanie ma fascinovalo. Veľmi jasne ste mi povedali, že vašou úlohou ako prezidenta je dať všetkým občanom optimizmus, všetkým tým, čo bojujú za demokraciu, tým dať e, nádej. A to je úloha prezidenta. Na to potrebujete ako prezident podporu. A túto podporu budete celkom určite mať v tejto snemovni. Vitajte, nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predseda, dámy poslankyne, páni poslanci, drahí priatelia, od roku 96 do 2011 e, som mal zákaz vstupu do Tuniska a Európsky parlament odpovedal týmto dokumentom. Slobodný pás, ktorý dostala moja mladšia dcéra. Tento symbolický pás, e, to E, mi bol e, daný s podporou pani Flötr, e, Gianna Franca dell'Albu, Daniela Kombendita, Alajana Lipieca, pána Bumediena, pani A. Malstrom, François Grostet a ďalších. A chcel by som si dovoliť teraz im vyjadriť veľkú vďaku osobnú e, vďaku všetkých tuniských demokratov, ktorí vždy v tejto inštitúcii vnímali zástupcu európskeho ľudu a nekonečnú podporu. Dámy a páni, koncom 90. rokov som napísal, že ak 18. storočie bolo storočím americkej a francúzskej revolúcie, 21. 20. storočie storočím rúskej a čínskej, 21. bude storočie arabskej revolúcie. To som nepovedal v kaviarni, ale napísal som to v historickej knihe. Jednoducho, e, arabské národy E, našli opätovnú energiu, aby mohli dať nový krok vpred a vlastne tie pády, ktoré e, nastali, to, tie podporovala veľká energia. Arabské e, revolúcie sú akýmsi druhom nevyhnutnosti. A teraz pred vami stoja také legitímne otázky, jednoduché. Revolúcia to je dobre alebo zle, je to nebezpečenstvo alebo výhoda keď sa pozrieme na tieto udalosti, tak vidíme e, tie isté veci. Potrebujeme mať istú mieru empatie a my sa musíme navzájom chápať. Ja vás prosím e, o pozornosť, ale aj o empatiu, pretože bez toho nebudeme mať šancu komunikovať a pochopiť sa. Áno, arabské Európy mohli spôsobiť Európe ťažké problémy. Už sme videli zásadné zmeny, niektoré riziká mohli viesť k tomu, že to mohlo degenerovať e, do destabilizácie celých regiónov, ako je to napríklad v Sýrii. Druhé riziko, to sme prežili počas pádu diktatúry v Tunisku. Mladí ľudia využili pád bezpečnostných e, za, zabezpečení a na lodiach sa ponáhľali preplávať stredozemné mori, more v nádeji na lepší život. A teraz je tu tretia hrozba. Ozbrojený islamský e, extrémizmus, džihadizmus, ktorý môže byť posilnený po páde týchto režimov je tu svetová hrozba zo strany Al-Kaidy, mali sme tam regionálne nebezpečenstvo v Mali, ktoré si vyžiadalo nevyhnutný francúzsky zásah. Musíme si uvedomiť, že bývalé režimy e, predstavujú teraz tie hlavné sily kontrarevolúcie a demokratické e, revolúcie možno, že frustrujú tých, ktorí vkladali svoje nádeje do tých padlých diktatúr. Dámy a páni, e, treba si povedať veci jasne. Nemusíme sa báť e, arabských revolúcií. To nie sú xenofóbne ani nacionalistické revolúcie. Keď vypukli, nebolo počuť ani protizápadné, ani proti izraelské hrozby. Iba tá skorumpovaná, brutálna e, diktatúra, ktorá vlastne okupovala vnútorne národ, bola povalená. A pokiaľ ide o útoky na západné e, ambasády na základe islamofóbnych videí, tak to vykonali len niektorí extrémisti, nie veľká väčšina. Naozaj sa nemusíte bať arabských revolúcií, pretože sú to predovšetkým sociálne revolúcie, bojujú za sociálne a ekonomické práva, za evolúciu. Nemusíte sa obávať arabských revolúcií, pretože to sú demokratické revolúcie. Samozrejme, islamisti iste vyhrali voľby v Tunisku, v Líbii, v Egypte, ale to je demokracia, ktorá e, priviedla e, významné islamistické frakcie do tejto e, situácie. Nie, nie je to islamizmus, ktorý triumfoval počas arabskej jary, ktorý um, nie demokrati sa prevrátili na túto ideológiu, ale je dôležité, že sú tam aj umiernené frakcie, napríklad v politickom e, spektre v Tunise a tí sa obrátili k demokracii. Čas nám to všetko ukáže. Musia sa naučiť pravidlá hry, pravidlá demokracie, pretože inak e, keď sa pokúsia e, nastoliť nejakú islamskú revolúciu, tak ju Arabi zlikvidujú tak, ako a zlikvidovali doterajšie režimy. Pokiaľ ide o tých, ktorí hovoria o islamskej zime, zdá sa, že nepoznajú celé roky a desaťročia, ktoré potrebovali títo ľudia, kým sa naučili revolúcii. Dámy a páni, e, v týchto revolúciách sa hrá o všetko, ešte nič nie je rozhodnuté. Keď hovoríme o Tunisku, o mojej krajine, ktorú naviac poznám, ja som veľmi hrdý na to, že sme mali e, túto revolúciu s najmenšími ľudskými stratami. Myslím s veľkými emóciami na sírsky národ, ktorý draho platí svoju túžbu po demokracii a, podporuje, a potrebuje podporu všetkých demokratických národov vo svete. My sme e, vytvorili koaličnú laickú e, umiernenú a islamskú umiernenú vládu, teda sa tam stretli tradicionalistické aj pokrokové sily. Táto vláda funguje e, bol obnovený štát, ktorý v roku 2011 prestal existovať. Miera rastu z 0,11 narástla na 3,5 v roku 2012 vláda e, pracuje. Nemali sme najlepšiu situáciu, ale my chceme najbližšie voľby v čo najkracom čase. Už niekoľko mesiacov e, pripravujeme demokratickú občiansku spoločnosť na voľby. Viete si predstaviť, že tam máme ťažkosti, ale snažíme sa vypracovať test ústavy e, v lehote dvoch či troch mesiacov. My chceme garantovať všetky slobody, slobody žien, ale nemôžeme jednoducho e, odstrániť isté správania, ktoré sa budovali 50 rokov. Nemôžeme vykoreniť isté spôsoby života. Nemôžeme zabudnúť na chudobné e, Tunisko, ktoré je dedičstvom kamuflovanej diktatúry, ktorá trvala viac ako 20 rokov. My sme odhodlaní pokračovať v našej stratégii absorpcie tých, moderova- tých umiernených islamistických štruktúr, lebo chceme čeliť tým nezdravým frakciám, ktoré sú proti demokracii, chceme posilňovať demokraciu, rešpektovanie ľudských práv, ekonomický, sociálny a kultúrny rozvoj. Nikdy nebudeme súhlasiť s tým, aby sme ohrozili náš model spoločnosti, ktorá sa skutočne e, nadvezuje na tie staré tradície, ale v modernom zmysle my chceme zachovať práva žien, práva ľudí, my chceme e, pacifikovať ľudí, chceme vzájomný rešpekt, čo bude na, na úžitok e, celej spoločnosti. Táto cesta, dámy a páni, má veľmi veľa nástrach, pretože máme veľa nepriateľov tejto pacifistickej revolúcie a oni ju chcú poraziť. Je tu verbálna, verbálne násilie, je tu snaha brojiť moslimov proti moslimom, vražda politického lídra, ktorého som veľmi dobre poznal, bol dlhý čas mojim priateľom. Dnes táto politická vražda, eh, vedzte, že toto je hrozba, to je list, ktorý nám bol vyslaný, ale my ho nepríjmame, my odmietame toto posolstvo a my chceme najskôr odhaliť nepriateľov revolúcie. A chceme pokračovať v našej politike. Celý tento demokratizačný proces štátu a spoločnosti E, v zmysle udržateľného e, rozvoja sa ukazuje dlhší, ťažší a zložitejší. Je tu veľa faktorov, ktoré rozhodnú o osude našej revolúcie a arabských revolúcií, odhodlanie ľudí alebo ich e, strach. E, niektoré veci je naozaj veľmi ťažko identifikovať ale vy môžete veriť, že Tunisko je dnes skutočným laboratóriom skutočného prechodu a že je odsúdené na úspech. V Tunisku sme veľmi trpeli nedostatkom právneho štátu na národnej, ale aj na medzinárodnej úrovni. Prezidentské voľby, ktoré organizovala diktatúra a kde e, vyhrával jediný kandidát viac ako 90 hlasov, nemali sme žiadnu možnosť spochybniť takéto sfalšované voľby. Nemali sme ani Národný ústavný súd, nemohli sme sa na medzinárodné inštitúcie obrátiť. Nemohli sme sa odvolávať na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, nemohli sme spochybniť platnosť volieb, e, ktoré neboli v súlade s medzinárodnými štandardami. A dnes tu máme projekt, ktorý vlastne chceme predložiť na africkom samite a boli sme už prijatí aj vo viacerých juhoamerických krajinách a chcem vás poprosiť, aby ste podporili e, právny štát v Tunisku, aby sa tento mohol e, naďalej posilňovať a vyvíjať. Dámy a páni, Musíme rátať s nami, ale potrebujeme aj vašu európsku podporu, pretože prvýkrát v našej spoločnej histórii sa naše záujmy zhodujú. Chápeme ťažkosti našich partnerov zo severného brehu Stredozemného mora, ale sme si istí, že je potrebné investovať do konsolidácie našej ekonómie, lebo to bude znamenať konsolidáciu našej demokracie. Chcem sa poďakovať Nemecku za to, že E, nám odpustila časť nášho dlhu 60 miliónov eur a že to dala v prospech rozvoja. A my očakávame od ďalších partnerov, najmä Francúzska, to isté. Dámy a páni, okrem týchto ekonomických aspektov, ešte vo vzťahu medzi našimi dvoma svetmi sú hĺbšie veci. Astronómovia poznajú galaxie, hviezdokopy a my máme e, kultúry a skupiny kultúr. Niekto hovorí, že Orient začína na východ od Iránu. Magreb to je ešte západ a v istom zmysle my sme juho-západ my zdieľame tie isté grécke, kresťanské, moslimské hodnoty, zdieľame s vami minulosť, kolonizačnú minulosť a toto všetko vytvára veľmi komplikované vzťahy, ale my vieme, že Západ má inú kultúru ako moslimskú a vieme, že modernita islamská je niečo, čo to najlepšie, čo Západ vytvoril u nás. Ja oceňujem obohacujúce ľudské výmeny, najmä ak sú na báze rovnosti. A e, už teraz viaceré arabské jazyky sú súčasťou ich kultúr. Dovolte mi teraz e, vyjadriť želanie, aby arabský jazyk mal v Európe také miesto, aké mu bolo nespravodlivo odmietnuté, pretože tu máme e, celé mladé generácie. Dámy a páni, európsky vplyv na arabský svet je aj ideologický a nie len dnes. Počas 20. storočia Egypt, Irak, Líbia boli v úlohe Pruska, Nasser, Saddam, Kadáfi sa cítili ako arabskí Bismarckovia. Tento e, model stál na sile a na charizme jedného šéfa. Dnes sa situácia zmenila. My túžime po Magrebskej únii, ako je Európska únia, teda o únii demokratických, slobodných národov, ktorí budú pracovať na dobro všetkých. Európska únia nás fascinuje, pretože dokázala tie neuveriteľné, takmer zázračné zmierenie medzi Nemeckom a Francúzskom a my Takisto potrebujeme tá reprodukciu tohto činu, tohto zjednotenia aj v Magrebe, arabskom Magrebe, aby sme sa spojili všetci v blízkom východe. Spýtajte sa mojich izraelských kolegov, ktorí blokujú celú jednu zónu, aby sa zamysleli nad mierom, ktorý ku ktorému je treba niečo viac ako len dlhodobé prímerie. Požiadajte o oslobodenie Maruana Parvosiho On je poslanec ako vy a nech mu dovolia vrátiť sa do Tuniska, aby sa mohol liečiť svoje zničené zdravie, ktoré, o ktoré prišiel v izolácii. Dámy a páni, dovolte mi na záver jednu osobnú spomienku. Štrásburg je mesto, kde som študoval, kde som sa naučil svojmu povolaniu, tu som žil, jeho obyvatelia a poznačili svojou prácou, disciplínou, skromnosťou. Tu sa narodili moje dve céry a toto e, mestom poznačilo môj život. Prišiel som sem začiatkom 70. rokov a začal som študovať na prestížnej E, fakulte a tu som skončil svoj doktorát. Boli, bolo mi navrhnuté, aby som pracoval na ľudskej experimentácii v oblasti medicíny. Prijal som to nie preto, že by ma to zaujímalo, ale preto, že som chcel povedať, že som žiakom Marka Kleina. Nevedel som, že môj E, že môj učiteľ, pretože bol žid, bol v koncentračnom tábore a bol nútený robiť lekárske experimenty na väzňoch. Príprava na doktorát e, ma naučila uznávať úlohu ľudstva o hrôzy, ktorými vlastne ľudstvo prešlo a vtedy som prvýkrát si uvedomil, aká dôležitá je deklarácia ľudských práv. Myslím si, že Mark Klein e, si uvedomil dopad e, tejto skúsenosti, ale určite nevedel, aký to bude mať dopad na mňa a na desiatky tisícov iných ľudí. A určite si nevedel predstaviť, e, ako ma ovplyvní v boji. V a, a v boji za víťazstvo, za naplnenie svojich cieľov, pretože toto víťazstvo mi umožnilo prísť dnes medzi vás e, v zmysle bratstva medzi národmi. Môžem tu slobodne hovoriť. Hovorme o slobodnom národe, pretože toto víťazstvo je aj jeho. A dovolte mi, aby som mu povedal a dovolte mi tiež, Dovolte mi na záver pri tejto príležitosti pozdraviť Štrásburg, Alsasko, francúzsko-tuniské priateľstvo a skutočne končím tým najkrajším pozdravom medzi ľuďmi. E, nech mier panuje medzi vami. Vážené dámy a páni, nazdávam sa, že týmto slovám a vášmu potlesku niečo dodať. Ja som sa s pánom prezidentom dohodol, keďže som dostal množstvo prozieb, že táto snemovňa v súvislosti s obeťami preukáže česť jednominútovým tichom, takže vás poprosím, aby ste vstali. Darf mich herzlich bei Ihnen bedanken. Srdečne vám ďakujem. Chcem sa poďakovať pánovi prezidentovi Tuniska. Myslím, že... Demokracii, monsieur le président.